programu. E, začneme správou pani Matias k financovaniu výskumu a inovácií v EÚ. Vidím, že nie všetci z vás sú pripravení zostať s nami. Takže by som vás chcel poprosiť, aby ste opustili miestnosť skôr než neskôr a aby ste diskusie viedli mimo tejto sály. Ctení kolegovia a kolegyne. Poprosím vás o kľud. Is it point of order? Point... Ide o faktickú pripomienku, pán predseda. Pán predseda, ja som si vypočul váš stimul, aby sme zostali tu. Samozrejme, že tu zostávam, ale chcel by som vás požiadať, pán predseda, ako ste už naposledy oznámili, aby sa nepozerali vždy iba smerom dopredu, ale aby ste sa pozreli aj doľava a doprava. Potom uvidíte, či sa niekto hlási bielou kartou. Ja by som sa bol prihlásil, ale bohužiaľ je to ťažké, ak sa nepozriete doprava a doľava, prihlásiť sa do Catch the Eye. Takže žiadam vás o porozumenie a dúfam, že sa budete pozerať v budúcnosti trochu aj doprava, aj doľava a týmto sa hlásim do procesu Catch the Eye. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Budem sa snažiť brať to do úvahy. Dámy a páni, začneme teda s rozpravou. Spravodajkňa Marisa Matias má slovo, nech sa páči. senhor presidente senhora comissária caros colegas quero antes de mais começar por agradecer a colaboração de todos Vážení kolegovia, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za spoluprácu, pokiaľ ide o prípravu tejto správy, predovšetkým pokiaľ ide o prípravu. Som vďačná hlavne kvôli tomu, že mali sme ťažké obdobie, mali sme tu prestávku, avšak napriek tomu boli všetci súčasnení, pripravení e, participovať na príprave tejto správy. Chcela by som sa poďakovať aj e, názorom, ktoré boli predložené, pretože tieto názory skutočne boli vhodné informácie, zapracovali sme ich do finálnej verzie tejto správy. Predtým, než prejdem k podstate tejto správy, tak e, chcela by som sa skutočne poďakovať výboru členom výboru, ktorí boli pripravení pomáhať mi počas e, letných prázdnin v auguste. Komisia predložila spoločný rámec, pokiaľ ide o financovanie výskumu inovácií do roku 2030. A mali sme viacero príležitosti hovoriť o tom aj s vami, pán komisár, a to, čo tu máme, je skutočne príležitosť posilniť výskum a rozvoj v Európskej únii v rámci jednotlivých rámcov, ktoré máme k dispozícii. Ale ako som už uviedla viackrát, spoločný rámec pre rozvoj a výskum je našou budúcnosťou, avšak nadvezujeme na minulosť. Je to veľmi komplexné, obsahuje to viacero komponentov a prvkov a pre nás je dôležitá aj konkurencieschopnosť výskum ako taký, takže tam viacero prvkov. Nemáme celkovú sektorovú stratégiu a takúto môžeme docieliť iba vtedy, ak budeme mať jednotlivé prvky dané e, dohromady. Takže od začiatku sa snažím stanoviť si konkrétne ciele. Myslím si, že finančné prostriedky sú hlavné. Tieto potrebujeme na tri hlavné ciele. Predovšetkým ide o posilnenie kapacít. Európsky výskumníci sú skutočne veľmi významní odborníci v oblasti výskumu. Musíme zabezpečiť, aby jednoducho mali k dispozícii infraštruktúru a to musí byť priorita, pretože pokiaľ ide o investície. Druhým cieľom je potenciál, ktorý sa týka spolupráce v výskume. A toto je jedna z oblastí, v rámci ktorej sme boli skutočne úspešní. Nemali by sme dovoliť, aby také dôležité odbory ako sociálne vedy boli marginalizované, pretože bez takýchto vied jednoducho nedosiahneme inovácií. Nebudeme vedieť o našej spoločnosti, v rámci ktorej chceme túto inováciu spustiť. A po tretie, takisto potrebujeme podporovať výskum a rozvoj pre spoločné dobro vychádzame zo skutočnosti, že sa snažíme dosiahnuť jasné ciele v, konkre- v kontexte jasného rámca, ktoré by boli prístupné každému. Takže táto spolupráca je skutočne fundamentálna na to, aby sa nám podarilo vymaniť sa z tejto finančnej a hospodárskej krízy. A preto sa pozerám na štruktúrálne európske fondy v takom zmysle, že potrebujeme docieliť konvergenciu v tejto oblasti. Musíme zabezpečiť, aby sme mali e, slušné pracovné podmienky pre výskumníkov na, v Európskej únii a musíme sa snažiť o to, aby e, výskum a e, rozvoj skutočne sa stali kľúčovým v budúcnosti. Nemôže sa dostať iba niečo, čo bude v područí administratívy. Mali by sme sa sústrediť skutočne na excelentnosť. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, táto nemôže byť iba systémom, kde víťaz berie všetko. Pokiaľ je konkurencieschopnosť, musíme zabezpečiť taký systém, kde budeme mať určitú úroveň rovnakých príležitostí. Potreb, chceme zdravú konkurencieschopnosť, pretože konkurencieschopnosť prináša so sebou aj excelentnosť ako takú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega, pani kolegyňa. Chcel by som v mene komisie požiadať o slovo pani komisárku, pani Queenovu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rada, že sa môžem pred finálnym hlasovaním k tejto zelenej knihe obrátiť na vás všetkých. Ide tu o správu z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o financovanie financovanie výskumu a inovácií. Gratulujem pani spravodajkyni Marise Matiasovej za túto obohacujúcu správu a za to, že sme to dostali včasne na to, aby Európska komisia mohla zvážiť váš návrh e, a analyzovať ho do detailu, aby sme vytvorili aj balíček 2020 v kontexte týchto vputov. Chcem sa poďakovať aj tým spravodajcom ITRE, ako aj členom šiestich výborov, ktoré predložili stanoviska do ITRE Parlament ukázal veľký záujem, pokiaľ ide o fungovanie budúcich programov výskumu a inovácií, čo je skutočne veľmi prospešné, ak sa pozrieme na eh, návrhy eh, Horizontu 2020. Eh, Horizont 2020 sa týka budúceho finančného rámca a začne sa v 2014 roku. Európska komisia v rámci tohto nového rozpočtu, v rámci viacročného rámca, ktorý bol prijatý 29. júna, sme stanovili celkový rozpočet 80 miliard eur pre tento horizont 2020 ktorý by mal byť konštantného charakteru. Je tu rozpočet, ktorý by mal stimulovať rast a vytváranie pracovných príležitostí. Celková finančná obálka je skutočne ambiciozná, ale realistická. Priorita, priorita, priorita, vytvorenie priorít, pokiaľ ide o finančné prostriedky, zabezpečí vytvorenie pracovných miest. Týmto návrhom komisia celkom jasne dáva najavo svoje záväzky, pokiaľ ide o dosiahnutie ambicioznych cieľov 2020 a inovačnej únie. Cieľom Horizonta 2020 je to, aby sme podporovali výskum v Európskej únii efektívnym spôsobom, ktorý bude prístupný všetkých zaangažovaných, aby sme skutočne dosiahli naše ciele ehm, pokiaľ ide o konzultačný proces tejto zelenej knihy, ktorá bola započatá už v tomto roku, tam sme získali informácie, akým spôsobom môžeme vylepšiť. Mali sme 300 odpovedí, pokiaľ ide mm, o dotazníky, ktoré sme mali. Takisto zúčastnené strany predložili viacero vstupných informácií. Chcela by som sa poďakovať pani Matias ako ostatným poslancom, ktorí boli zúčastnení 10. júna kde sa ukončil a finalizoval proces prípravy zelenej knihy. Bol to skutočne vynikajúci proces, aby sme ukázali všetkým zaangažovaným to, že európske inštitúcie skutočne spolupracujú, aby dosiahli spoločné politiky. V tejto správe sú konkrétne ciele, ktoré sú v súlade s tým, čo sme v konzultačnom procese si stanovili. Kon- kritizujeme tam principiálne otázky, ktoré by sme mali zobrať do v rámci financovania. Chcel by som zvýrazniť viacero e, nápadov, ktoré tu boli spomenuté v rámci Horizontu 2020, ktoré sú pre komisiu veľmi dôležité. Som skutočne spokojná s veľkou podporou, ktorú ste ukázali, pokiaľ ide koncept spoločného strategického rámca a pokiaľ ide o cieľ dosiahnuť inováciu a výskum bližšie k sebe, aby sme e, prispôsobili výskum trhu. Excelentnosť je skutočne dôležitým kritériom, pokiaľ ide o získanie finančných prostriedkov. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme vytvorili jednotlivé stupne excelentnosti pre tie členské štáty, ktoré sú podreprezentované v súčasnom rámcovom programe a toto bude úloha pre štruktúrálne fondy. Som odhodlaná podporiť našich výskumníkov, aby trávili viac práce, času práce a nie administratíve toto bude jedným z hlavných elementov nášho balíčka 2020. Jedna úloha, kde sme sa dohodli, je určitá miera kontinuity, ktorá je dôležitá v rámci týchto programov, ktoré máme v tomto programe. Táto spolupráca sa týka predovšetkým kolaboratívneho výskumu, Takisto som potešená, že podporujeme prístup, ktorý z európskych financií robí financie, ktoré financujú predovšetkým ambiciozne politiky Európskej únie v tých oblastiach ako zmeny klimatické, zdravie a energetická bezpečnosť. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že správa pani Matias berie do aj viaceré myšlienky, ktoré e, boli už na spomenuté v správe Markis Cavallo, ako aj v správe Ody ktorá sa týka strednodobej evaluácie. Z pohľadu komisie je táto kontinuita veľmi dôležitá a je to pre nás veľmi dôležité, predovšetkým vo vzťahu k príprave legislatívnych návrhov v kontexte rámca 2020. Ďakujem pekne, pani komisárka, a chcel by som sa ospravedlniť za to, že som zle vyslovil vaše meno, ktoré je skutočne veľmi ťažké. pán kolega Haglund v rámci rozpočtového výboru. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Je jednoduché pripojiť sa k záverom tejto správy. Aj náš výbor e, má veľmi pozitívny názor, pokiaľ ide o hlasovanie zajtra a, a ten strategický rámec je veľmi e, dobrý. Máme strategickú finančnú perspektívu aj pre Európsku investičnú banku aby bolo možné plánovať do budúcnosti. Takže je to veľmi pozitívne, mohlo by to byť eh, veľmi eh, dobré. Na jednej strane bude eh, možné lepšie rozlišovať medzi štipendiami a úvermi a treba sa postarať o to, aby tie hranice sa nejako nerozmazávali. Stratégia 2020 vieme, že nemáme k dispozícii postačujúci objem finančných prostriedkov v rámci nadchádzajúceho finančného programu a preto by kohezné fondy eh, mali tiež zohrávať svoju úlohu. V opačnom prípade budeme riskovať, že sa dostaneme do rovnakej situácie, akú sme už zažili. Ďakujem. Ďakujem pani Lara Komi. Ďakujem pán predseda. V tejto správe sa spomínajú mnohé aspekty, ktoré musia byť zohľadenené. Dobrá koordinácia e, programov pre výskum a inováciu s koheznými e, fondami v spolupráci e, s miestnymi orgánmi, zjednodušenie postupov, flexibilita, aby sa presadili obsahové priority, zohľadnenie malých a stredných podnikov, mladých výskumov, výskumníkov, žien a tiež zdôraznenie úlohy noriem. Rada by som spomenula najmä inovačné e, dobropisy, poukážky, ktoré e, majú v rámci inovačnej stratégie predstavovať akési e, novum, aby umožnili účasť malých a stredných podnikov na výskume. Rôzne univerzity, malé stredné podniky, veci sa budú môcť aktívne podieľať. Pán kolega Herman Winkler, pokiaľ viem, zatiaľ tu nie je, takže pani Jo via z výboru pre poľnohospodárstvo. Pán predseda, aj výbor pre poľnohospodárstvo a výbor pre vidiecký rozvoj počiarkol, aký dôležitý je výskum a to aj pre výrobu potravín. Nepotrebujeme len výskum v laboratóriách, ale potrebujeme e, výskum, ktorý e, bude pretransformovaný do konkrétnych výsledkov v skutočnom živote. Radi by sme počiarkli, že výskum by mal naplňať aj očakávania obyvateľov. Máme dočinenia s narastom obyvateľstva, 60 vyšší dopyt po potravinách do roku 2050 a na to treba reagovať aj v oblasti výskumu. Musíme eh, mať eh, na zreteli, ale aj posilnenie ochrany životného prostredia. Eh, musí to ísť ruka v ruke so znižovaním emisí CO2. Kolega Cokalas. Ďakujem, pán predseda. Ako e, podpredseda vo výbore pre rybolov zastupujem aj kolegu Valenca, ktorý bohužiaľ nemohol e, byť prítomný v terajšom zasadnutí. Správa e, má obrovský význam pre európsky výskum a, a inovačnú politiku, pretože zohľadňujeme tú otázku, kde možno cieľene smerovať prostriedky a kde investície naozaj patria. Bohužiaľ, sme ešte príliš vzdialení v niektorých krajinách e, od e, e, slúbeného cieľa 3 z rozpočtu do, do výskumu a inovácií. Máme tu teda Európu viacerých rýchlostí výskumom nemyslím len najšpičkovejšie technológie, ale aj podpora výskumu napríklad v oblasti e, rybolovu. Práve rybolov je, e, má prístup veľmi macožský. Mohli by sme byť oveľa konkurencieschopnejší práve prostredníctvom výskumu. A to je pre e, rybárske komunity veľmi dôležité. Keďže, ďakujem vám srdečne, keďže ste spomenuli kolegu Valensu, ktorý dnes e, ne, nemôže e, vystúpiť. Chcem vám len oznámiť, že minulú sobotu som ho navštívil e, v nemocnici a povedal mi, že je pevne presvedčený, že vo februári a marci opätovne zasadne tu v tejto sále a smeroval pri tej príležitosti srdečné pozdravy všetkým prítomným poslancom. E, toto som vám chcel sprostredkovať. Ďalšou rečníčkou je pani Papadopulu a za výbor pre otázky žien. Ďakujem pekne, pán predseda. My e, ako výbor sa domnievame, že podnikateľský e, duch si zaslúži silnú podporu osobitne u žien a e, výskum je dôležitou súčasťou Európskej stratégie 2020. V oblasti výskumu e, sú ženy i naďalej znevýhodňované e, trpia alebo sú, sú obeťami stereotypov, sú tu rodinné dôvody, rodové otázky v rámci mainstreamingu, e, ktoré by mali nájsť svoje miesto aj pri e, vykonávaní kohéznej a štrukturálnej politiky, aby ženy naozaj e, mohli pripravovať programy, aby mali posilnenejšiu mobilitu a aby tu boli aj dobré platformy na presieťovanie. Potrebujeme podporu rodovej dimenzie v, tejto, v tomto novom strategickom rámci a takisto financovanie v oblasti e, výskumu. Ďakujeme a teraz e, v mene politických skupín e, najprv za Európsku ľudovú stranu vystupí pani Karaváľov. Vážený pán predseda, pani komisárka, v prvom rade by som chcela poďakovať za výbornú správu, správu pani Matias, poďakovať jej takisto za konštruktívnu spoluprácu s ďalšími politickými skupinami. Naša skupina EPP e, presadila e, svoje základné požiadavky do tejto správy, to znamená navýšenie rozpočtu v budúcom, e, v budúcom rámovcovom programe pre výskum a inovácie treba eh, zapracovať eh, jednotlivé stupne pre excelentnosť, takisto zapojenie malých a stredných podnikov a tiež silnejšie zapojenie eh, mladých výskumníkov a intenzívnejšie financovanie. Výskum a inovácie to sú podstatné zložky E, e, oživenia hospodárstva a pre zamestnanosť. Je pre nás dôležité, aby financovanie, finančné prostriedky v rámci celkového rozpočtu boli navýšené prostredníctvom výrazného navýšenia rámcového výskumného programu a tiež prostredníctvom, prostredníctvom štrukturálnych fondov. Hlavným cieľom rámcového programu je excelentnosť, podpora výborných výkonov Takisto treba vytvárať podmienky na to, aby aj mali, malé podniky, malí podnikatelia, malé skupiny výskumníkov, inovatívne podniky mohli sa tu zapájať. Správa tu e, navrhuje e, e, príslušné cesty k excelentnosti, ktoré by sa mali spriechodniť, uvoľniť práve pre vytvorenie Eh, hospodárskeho rastu a zamestnanosti je toto dôležité a preto si zaslúžia malé a stredné podniky taký význam, akým sa, akého sa im dostáva v tejto správe. Vysoko kvalifikovaní mladí ľudia v rámci EÚ musia sa zapájať do výskumných programov. To e, môže mať len pozitívne dopady. Okrem toho ide o prístup k prostriedkom eh, v prospech výskumu aby sa vytvorila určitá dôvera vo výskum a inovácie v Európe. Grazie, la parola all'onorevole er... Ďakujem pekne, teraz dostane slovo. Pán Hercog, máte minútu a pol. Ďakujem pekne. Pani komisárka, ja by som chcela gratulovať všetkým kolegom k tejto skutočne veľmi dobrej práci. Myslím si, že je veľmi dôležité aby sme si stanovovali aj strategické cieľe a v mene socialistov a demokratov by som chcela tieto formulovať. Prvým cieľom by mohlo byť, že by sme v rámci viacročného programu v rozpočte mali tých 80 miliard, ktoré by sme vnímali ako investíciu a nie ako náhradu, z ktorej by sme z času na čas jednoducho mohli niekedy odobrať nejaké finančné prostriedky. Táto finančná suma by mala byť dokonca navýšená. Mali by sme v rámci priorít 2020 dokonca si stanoviť aj niektoré podpriority, ako napríklad výskum, keď sme sa uzhodli na tom, že zelené technológie chceme podporovať, tak by sme jednoducho mali v tomto zmysle urobiť aj konkrétne kroky. Tretím cieľom by mohli byť, mohol byť manažment ľudských zdrojov, Musíme robiť všetko to, čo je v našich silách, aby naši výskumníci ne severne od Pireneji alebo západne od rieky Odra sa museli presťahovať, aby jednoducho získali finančné prostriedky, ktoré im talentu sú úmerné. A potrebujeme novú priemyselnú politiku, tie výsledky z inovácie, ktoré, ktoré máme, musia vytvoriť pridanú hodnotu v kontexte vertikálnej spolupráce medzi jednotlivými zaangažovanými stranami. Ďakujem pekne. Myslím si, že teraz tu máme aj pána, pána Svinburna. Nech sa páči, máte slovo, už je tu. výskum musí fungovať v kontexte širšej politiky, ktorý zvýši našu konkurencieschopnosť. Častokrát majú podniky pred sebou konfliktné politiky. Minulý rok, pokiaľ ide o podniky, ktoré sa angažujú vo farmaceutickej oblasti, mali problémy, pretože nemohli zohľadniť jednotlivé potrebné možnosti, ktoré tu boli. Mali by si všetky členské štáty stanoviť spoločné podmienky. Minulý týždeň ma navštívili, pokiaľ ide o kľúčový výskum v Veľkej Británii, kde je jasne vidieť, že takisto potrebujeme zvýznamniť a podporiť e, túto oblasť. Pokiaľ ide o jasné pravidlá vo výskume v celej Európskej únie, to by bol jasný prínos. E, pokiaľ ide o akademické inštitúcie a výskumné inštitúcie, tieto by mali byť v spolupráci, aby sme dosiahli skutočne prvú triedu v celosvetovom meradle. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na minútu dostane slovo pán Lamberts. Ďakujem pekne. Pani komisárka, chceme sa s vami skutočne tešiť z toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť predtým, než sa nám podarilo dosiahnuť koniec rozpravy o rozpočte. Čiastka, ktorá bola navýšená a takisto aj zjednodušenie administratívnych pravidel, to je veľmi priaznivý vývoj pre politiku výskumu a vývoja v Európe, ktorá by mohla byť výkonná. Dovolím si však dve poznámky pokiaľ ide o zjednodušenie. Zdá sa byť veľmi dôležitým, aby sme, aby sme zjednodušili postupy. Je to dôležité predovšetkým pre cieľového užívateľa, pre výskumníkov, ktorí sa obracajú na komisiu. Práve pre týchto sa musí zjednodušiť situácia a preto by sme chceli zachovať túto orientáciu na klientov, ak to tak môžem povedať, skôr než nejakú orientáciu smerom dovnútra. Musíme byť schopní a pripravení zabezpečiť to, aby sa výskumné výsledky dostali na trh a tieto výsledky musia byť dobre v inovácii, ako aj vo výskume. A vieme, že v tomto hľade Európa ešte musí znamenať pokrok, aby sme sa nedostali do opačného extrému, aby sme sa tam nesústredili iba na inovácie. A prostredníctvom partnerstva verejného a súkromného sektora alebo cez priame dotácie jedného podniku by sme nemali jednoducho uprednostňovať tie podniky, ktoré majú finančné prostriedky na takéto investície. Takže upozorňujem na to, zabraňme tomu, aby sme tu mali taký efekt, ktorý by znamenal to, že tie podniky, ktoré už môžu investovať, dostávajú podporu, ktorú vlastne nepotrebujú. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Henin na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Únia zažíva neúspech Lisabonskej stratégie. Európa sa mala stať poznatkovou ekonomikou, najkonkurencieschopnejšou ekonomikou sveta do roku 2010 a zdá sa, že je to Čína, ktorá aplikuje cieľe Lisabonskej stratégie výdaj na výskum, dobehli Európsku úniu a čoskoro Čína bude mať viac inžinierov a vedcov ako Európska únia a Spojené štáty dokopy. A v tejto znepokojivej situácii sa zdá, že odoláva už iba letecký priemysel, pretože Francúzsko, Nemecko a Španielsko dokázali sa zachovať zodpovedne a dokázali dlhodobo investovať. Nedržia sa dogmy nejaké falšované konkurencie. Určitý nedostatok investícií je výsledok, ktorý nie je pozitívny. Zdá sa, že vymizne priemysel z niektorých regionov Európskej únie, ale nesmieme sa tu myliť, pokiaľ ide diagnózu a jednotlivé kroky. Problémom je predovšetkým nedostatok financií do výskumu. Podraďujú sa finančným trhom, predovšetkým pokiaľ ide cieľ a financovanie. A takisto je to spôsobené tým, že mladí inžinieri a vedci jednoducho sú zle zaplatení a sú tu parazitujúce profesie, ako napríklad obchodníci na trhoch, ktorí dostávajú oveľa viac peňazí. A to je veľký zločin. Nedostatok investícií Európskej únie do masovej kultúry, ktorá by bola zameraná na výskum a techniku od ranného veku, zatiaľ neexistuje. A preto sa musíme snažiť o privlastnenie si práve týchto vedomostí. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Pasca per un minuto

oproti vyspelému svetu je kritická a neospravedlniteľná. ďakujem za pozornosť. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, v prvom rade vám chcem poďakovať. Poďakovať pani eh, spravodajkyni za túto správu, tiež srdečná vďaka za kolegov, ktorí pracovali na predošlých správach pani Carvalho eh, Merkis. Je to taká sekvencia a blíži sa deň, kedy nebudeme len prijímať politické rozhodnutia, ale budeme musieť aj dokázať, že to myslíme vážne eh, s tým, že eh, pre budúcnosť je rozhodujúce, pre budúcnosť e, e, fungujúcej Európskej únie je práve výskum a, inovácie, že sú veľmi dôležité. Treba mať dobré finančné vybavenie práve tejto oblasti. Je to otázka dôležitá, pretože v krátkom čase budeme musieť túto bitvu vybojovať a budeme musieť ukázať, či máme do sily mať k dispozícii také finančné prostriedky, aby táto oblasť výskumu a inovácií e, mohol mať centrálne miesto. Dôležitá je otázka práve e, e, závisí otázka e, budúceho vývoja EÚ od otázky, či budeme viesť len, len krásne reči, alebo či budú, nastúpia aj fakty. Druhá vec, správa celkom pekne ukazuje, že sa musíme presne pozrieť aj na to, či e, nemôžeme použiť naše prostriedky efektívnejšie, ako môžeme veci zrýchliť, zjednodušiť, ako môžeme podporu výskumu zefektívniť do tej miery, že aby sme mohli z toho neprehľadného labyrintu rôznych typov podpory výskumu vytvoriť silnejšiu štruktúru, silnejšie zjednodušenie, niekedy je menej viac menej projektov, ale viac e, prostriedkov investovaných. To má v konečnom dôsledku vyšší účinok a preto e, som vďačný za to, že aj táto správa nás posúva zase o krok ďalej. E, Európska výskumná rada tu bude zohrávať popri inštitúte veľmi dôležitú úlohu a takisto oblasť malých a stredných podnikov, ktorá je oblasťou, ktorá je veľmi dôležitá. A v neposlednej miere musíme mať aj riešenie pre tie krajiny, ktoré pri tej podpore excelentnosti uzna- e, zostávajú pri jednotnom princípe, potrebujeme viac jednoty pre tie štáty, ktoré ešte nie sú tak ďaleko a táto, tejto správe sa objavuje aj myšlienka možného e, možnej e, hospodárskej súťaže, ktoré, alebo súťaže v oblasti výskum, kde môžeme tie špičky posúvať vpred a to si myslím, že je dôležitá úloha, ktorá ešte musí byť riešená. Ďakujem. Grazie. La... Ďakujeme a teraz Kolega Pirilo, na minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. v dejinách Európa už eh, často zaznamenala veľké pokroky v oblasti vedy a výskumu a Európska únia vedu a výskum aj financovala, ale často len nahrádzala nedostatky národného financovania. V 7. rámcovom programe sme sa pokúsili zlepšiť podmienky pre malé a stredné podniky, ale nezlepšilo to ich účasť na vedia výskume. V správe kolegyne eh, Matiaš eh, sa tiež spomína zjednodušenie byrokratických postupov. Musíme sa eh, postarať o vytvorenie lepších predpokladov pre financovanie, o lepšiu komplementárnosť medzi výskumnými a finančnými programy tak na národnej, ako aj celoeurópskej úrovni, aby prostriedky bolo možné využívať optimálne pán kolega Strejček. Pani predsednička, pani komisárka, myslím si, že je zjavné, že inovácie a technologický pokrok sú hybnou silou celého hospodárskeho pokroku. V celej správe eh, eh, nás pobádate hlbšie zamyslieť sa Ehm, najmä na základe dvoch bodov, e, ku ktorým si dovolím predniesť svoje stanovisko. Poprvé k jednotlivým projektom a schváleniu ich podpory. Obchodný plán a tržný potenciál sú síce pozitívne faktory, ktoré treba zohľadniť, ale nie sú e, nevyhnutnou podmienkou pre schválenie čo iného než trh a presadenie sa na trhu môže povzbudiť inovácie a vynálezy. Aké iné parametre než zisk majú byť brané do úvahy? Na slovách a uplatnenie sa na trhu nie je nič handlivého, práve naopak sú to hybné sily pokroku. A po druhé, to mi vypršal už čas, čo ma veľmi mrzí, ale rešpektujem pridelenú minútu. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Terò. Hm. Ďakujem. Kolega Terro na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Je samozrejme veľmi dobré, e, že e, financujeme výskum e, výskum a inovácie, ale musíme sa postarať o to, aby výskum nebol riadený príliš centralizovane ak na európskej úrovni sa nedá zabezpečiť a bezpečne mm, predpokladať, kde e, sa najlepšie bude inovovať, treba sa postarať o rovnaké možnosti, aby všetci mali rovnaké možnosti a základy na získanie finančných prostriedkov. Ale to samozrejme neznamená, že všetci majú dostať rovnako. Inovačná politika neznamená regionálna politika. Zlé projekty by nemali mali byť podporované a lepšie e, projekty by mali byť zvýhodnené. Ak chceme podporovať inovácie, potom to konkrétne znamená, že musíme podporovať dobré e, myšlienky a kvalitný výskum. Nejde tu o sociálnu politiku alebo o geografické rozdiely, ktoré majú byť vyrovnané. Samozrejme, toto sú veľmi dôležité otázky, ale nejde tu o túto oblasť, pretože e, toto eh, by eh, samozrejme bolo proti podpora inovácií. Ďakujem. Kolega Sartori na dve minúty. Kolegyňa. Ďakujem, pani predsednička. Eh, rada by som sa poďakovala kolegyni Matiaš za vykonanú prácu. Už e, som s ňou spolupracovala aj pri iných otázkach, než otázkach týkajúcich sa inovácií a vždy to bola vynikajúca spolupráca, ktorá e, viedla k výborným výsledkom. Domnievam sa, že to, čo e, tu bolo vypracované, predstavuje určite značný pokrok v porovnaní s minulosťou a určite sa nám e, podarilo nastaviť e, po procese správnym smerom. Aj pani komisárka sa už takto vyjadrila. Chceme sa postarať o, o väčší objem finančných prostriedkov. Európsky parlament na tom trvá. Je tiež veľmi dôležité, aby výskum viedol k inováciám, pretože prostredníctvom inovácií sa e, výsledok e, výskumu môže dostať na trh. A ďalšia vec, ktorá by mala byť počiarknutá, Európa by aj naďalej e, mala podporovať špičkový výskum, zároveň by e, sme však mali byť blízky k občanom, blízky k regiónom a podporovať výskum aj v malých a stredných podnikoch. Výskum a inovácie by e, mali slúžiť na vypracovávanie nových geniálnych e, myšlienok, z ktorých výskum žije. Myslím si, že e, v tomto smere e, bol odvedený kus dobrej práce a musí to byť primerane vybavené aj po finančnej stránke keď sa splnia predpoklady a síce, že bude možné rýchlo schvalovať projekty. Ďakujem. Kolega Enčo na jednu minútu. Ďakujem. Tento rámec prispieje k zjednodušeniu systému, povedie k lepšej transparentnosti a bude možné e, otvoriť sa viacerým projektom a financovať ich. Rád by som spomenul ešte jeden aspekt, o ktorom sa tak často nediskutuje a už to e, e, spomínal kolega predseda sa ITRE. Na úrovni členských štátov dochádza často k omeškaniu v rámci programu pre výskum a inovácie v rámci infraštruktúry, priemyselnej infraštruktúry tento rámcový program bude výhodou najmä pre krajiny, ktoré už v rámci výskumu a inovácií pokročili a preto sa obávam, aby tá priepasť sa nezväčšovala. Je potrebné postarať sa eh, o výskum a inovácie vo všetkých členských štátoch a financovanie musí slúžiť tomuto účelu. Členské štáty, ktoré e, doteraz nemajú takéto možnosti, musia ich získať. Ďakujem. Na jednu minútu má slovo kolegyňa Ford. Súhlasíme, že financovanie nám pomáha e, v oblasti výskumu postaviť sa veľkým výzvam ako nedostatok vody alebo potravín veľmi, musí, ča, veľmi často ponecháme vynikajúce myšlienky, myšlienky kde si v laboratóriách. E, podporovanie takejto oblasti by preto mohlo, pritom mohlo pomôcť rastu. Treba e, podporovať investície, ktoré sú výrazné v oblasti súkromného e, sektoru. Treba podporiť a menšie jednotky excelentnosti a malé a stredné podniky takisto prepájanie veľkých spoločností s e, univerzitami. Nesmieme ponoriť e, do priemernosti tú výnimočnosť. E, skôr teraz to vyzerá tak, že sú tu prekážky. Mali by sme veci zjednodušovať, menej vyplňania formulárov, viac výskumu. Len pred týždňom som sa v mojej oblasti stretla so viacerými mladými vedcami, ktorí sa bavili so mnou na tému nestrannosti preverovania zo strany kolegov a ďalej potom ešte otázka e, vítaných investícií e, do výskumu. E, ale ja by som na druhej strane aj trochu proti, aby sa čísla vymýšľali len tak povedať zo vzduchu. Grazie, la parola... Ďakujeme. A teraz kolegyňa Jordan Cizlej na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja najprv spomeniem financovanie Áno, súhlasíme s tým, že rozpočet určený na financovanie výskum treba zväčšiť, e, zvýšiť 80 miliard e, eur znamená podstatné navýšenie programu. Súhlasím s tým, ale 7. rámcový program nemôžeme priamo porovnávať s 8. rámcovým programom, pretože 8. rámcový program obsahuje všetko to, čo bolo už v 7. rámcovom programe a okrem toho Európsky inštitút pre inovácie a technológiu, e, program pre inovácie a konkurencie, e, schopnosť, financovanie výskumu, ktoré sa toho času financovalo financuje z iných rozpočtových položiek. Ak by teda došlo k zníženiu finančných prostriedok v týchto položkách, potom e, to určite nebude európsky, e, európska priorita, o ktorej tak radi hovoria predstavitelia e, rady. A potom by som rada hovorila o nerovnomernom geografickom rozdelení. Často sa ponúka odpoveď, že hlavným meradlom je vedecká excelentnosť. Na tom nie je nič zlé, to je pravda, to je správne, ale tú vedeckú excelentnosť musíme nadefinovať tak, aby platila tak na malé, ako aj na veľké veľké projekty, e, pretože vedecká excelentnosť nie je len v obrovských miliónových e, projektoch, ale tiež v menších e, projektoch. Aj také by mal podporovať nadchádzajúci rámcový program. Po tretie, áno, je skutočnosťou, že existujú rôznosti v úrovni výskumu medzi členskými štátmi a tiež medzi regiónmi. Súhlasím s tým, že je potrebné túto e, priepasť e, svojím spôsobom sa pokúsiť vyriešiť e, pomocou projektov zo štruktúrnych mm, fondov. Podobné sú aj výsledky analýzy Európskej rady pre výskum. Niekto z vedcov mi svojho času povedal, že momentálna situácia ukazuje, že ten program by sa mal volať FAME a nie IDEAS. Meradla by sme mali premeniť, zmeniť tak, aby najdôležitejšou úlohou e, bola e, idea, kvalifikácia vedca e, má byť taká, aby umožňovala realizáciu projektu. Ďakujem. Grazie. La parola all'onorevole Ticao. Ďakujem. Nasleduje kolegyňa Tikao na jednu minútu. Ďakujem. Do toho času sa nachádzame v období eh, ekonomickej krízy. Základný výskum inovácie sú dôležitými nástrojmi eh, na to, aby sa ekonomika opäť rozbehla. Eh, preto si želáme zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom na financovanie výskumu a inovácií. Rámcový program sa musí postarať o lepšiu koordináciu už existujúcich programov v členských štátoch EÚ a je potrebné mať na zreteli aj demografické zmeny, ktoré prebiehajú v členských štátoch. Ide o to, aby sme mohli trvalo udržateľne využívať naše zdroje a musíme umožniť e, účasť malých a stredných podnikov na financovaní, e, na, na výskum a inováciách. A práve z tohto aspektu zohráva veľkú úlohu odstránenie byrokratických bariér. Okrem toho potrebujeme ďalšie finančné zdroje pre e, aplikáciu napríklad projektov ako je Galileo. Ďakujem. Nasleduje na dve e, minúty kolegyňa e, Marčinkievič. Pani predsednička, pani komisárka, srdečne ďakujem pani spravodajkyni za tento pokus dopracovať sa k spoločnému kompromisu. V Európskom parlamente máme rovnaký názor, pokiaľ ide o lepšie využívanie všetkých európskych nástrojov pre e, výskum a inovácie takže môžeme spoločne sledovať naše strategické ciele. Potrebujeme lepšiu konkurencie, schopnosť Európskej únie na medzinárodných trhoch. A myslím si, že tieto nástroje tomuto účelu poslúžia a že sa postaráme takto aj o to, aby finančné prostriedky sa dostali skutočne k ich adresátom. Musíme konštatovať, že existujú nerovnosti medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o investície do, financ- do výskumu pomáha inovácii, pokiaľ ide o vybudovanú infraštruktúru. Existujú protiklady najmä e, e, medzi krajinami tzv. starej únie a medzi novými členskými štátmi. E, Spoločný katalóg administratívnych postupov a pravidiel upravujúcich prípustnosť a financovateľnosť projektov, toto zjednodušiť a takto umožniť ľahší prístup k financiám je v zmysle nás všetkých. Návrh postarať sa o to, aby členské štáty, e, ktoré e, zatiaľ pokrivkávajú, mohli dobehnúť rozvinutejšie štáty je e, veľmi dobrý a mali by sme sa postarať o to, aby nedošlo k fragmentácii, aby naopak tu bola lepšia integrácia a aby dobré idei boli odmeňované. Je tiež potrebné postarať sa o cezhraničnú spoluprácu a o e, otvorenú diskusiu na všetky tieto témy. Ďakujem. Teraz dostane slovo kolega Koreja. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne, pani komisárka. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni a chceme blahoželať tejto vyváženej správe. Táto, tento spoločný rámec financovania skutočne ide nad rámec cieľov v oblasti výskumu. Je to skutočne nepostradateľný nástroj pre Európu 2020, zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť. Mali by sme sa poučiť z minulosti. Potrebujeme multidimenzionálny a ambiciózny projekt a takisto potrebujeme vedecké špičkové výkony, z ktorých môže potom čerpať aj výrobná sféra. Musíme sa poučiť z minulosti, mali by sme skutočne vychádzať z poučenia z minulosti a na tom stavať ďalej. Takisto musíme zjednodušiť jednotlivé administratívne postupy. Potrebujeme jednotný E, európsky vedecký priestor, kde bude jedna spoločná rýchlosť, pokiaľ ide o znižovanie rýchlo, divergencií medzi tými členskými štátmi. Musia sa štáty navzájom rešpektovať, musíme nájsť cestu, ktorá by nás vedla k excelentnosti. Ďakujem pekne. Pani Toja tu nie je prítomná, to znamená, že teraz začneme sketch the eye nech sa páči, máme 12 rečníkov, ktorí sa prihlásili. Ak by ste sa prosím držali časového rámca, tak sa všetci dostanete k slovu pán Antonesko, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poblahoželať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu a správu napriek hospodárskej kríze treba povedať, že tieto trendy vo financovaní výskuma a rozvoja sú pozitívne, však musíme ešte veľa spraviť, predovšetkým v štátoch, ktoré majú zatiaľ iba skromné výsledky. Sú tu určité nerovnosti, pokiaľ ide o financovanie v jednotlivých členských štátoch. Tieto sa reflektujú, pokiaľ ide o participáciu do 7. rámcového programu. Potrebujeme strategický spoločný rámec a nástroj, ktorý vyváži situáciu a ktorý nám umožní zlepšiť situáciu vo financovaní výskumu na členských štátoch. Úsilie, ktoré bolo vykonané doposiaľ, bolo nedostatočné, aj napriek tomu, že mechanizmy, máme určité mechanizmy k dispozícii, potrebujeme nový prístup a musí to byť priorita pre ďalšie programové obdobie. Ďakujem pekne. Pán Kelly, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bolo to viacero zaujímavých bodov, ktoré tu boli predostreté a som rád, že som si vypočul to, čo povedala pani komisárka, pokiaľ ide o jednotlivé body, ktoré by sme mali my v budúcnosti zdôrazňovať. Treba však povedať, že aj tento víkend sme tu mali stretnutie svetových ekonómov, ktorí hovoria, že musíme konať jednotne, ak sa nám to nepodarí, tak sa rozpadneme. Vyriešenie tejto ekonomickej krízy je jedna vec a z dlhodobého hľadiska potrebujeme pracovné príležitosti. Výskum a inovácia bude v tomto kľúčová. Tuto mala pani komisárka jednoducho pravdu, keď povedala, že musíme klásť dôraz na jednodušovanie, a musíme uľahčiť predovšetkým pre mladým a ľuďom a ženám, aby dostali prístup, pokiaľ ide tieto podpory. A takisto musíme e, adresovať aj jednotlivé výzvy, ktorým čelia spoločnosti. To je najdôležitejšie. Ehm, robiť výskum takým e, témach ako napríklad sexuálny život, korytnaček, to nám veľa nepriniesie, musíme sústrediť na konkrétne body. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Bazesku. Pani Bazesku, pardon. Ďakujem pekne, pani predsednička výskum a vzdelávanie, inovácia, to sú všetko dôležité prvky, ktoré sú potrebné pre silné hospodárstvo. Je to pre nás kľúčové na to, aby sme hospodárstvo udržiavali a zlepšovali. To sa obsiahlo takisto aj zelené knihy zo strany komisie, to je veľmi dôležité, predovšetkým v tejto ťažkej dobe, v ktorej sa nachádzame. Vidím, že špeciálna pozornosť tu bola venovaná práve určitým jednotlivým rozdielom, ktoré sme členskými štátmi. To sa týka predovšetkým mojej krajiny, pretože moja krajina je pod priemerom v porovnaní s ostatnými členskými štátmi pokiaľ ide o inováciu, v prípade Rumunska sa, je, to pod 50, je, pod, je to pod priemerom európskeho priemeru. To znamená, musíme podporovať regionálnu spoluprácu, je to veľmi dôležité, pokiaľ ide o vymieňanie overených postupov a je to takisto veľký príspevok k tomu, aby sme podporovali konkrétne štúdie, ktoré sú dôležité pre podunajskú oblasť. Ďakujem, pán Rybik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som takisto chcel gratulovať pani spravodajkyni a chcel by som požiadať pani komisárku predovšetkým v otázkach rozpočtu, aby bola náročnejšia. Momentálne máme tu tento program, ktorý bol navýšený z 50 na 80 miliard, avšak boli tam začlené viaceré ostatné programy, to znamená, že to čisté navýšenie v podstate je veľmi malé. A preto tu je otázka, či nemôžeme pri, pri vlastných prostriedkoch Európskej únie pokiaľ, napríklad pokiaľ ide o aukcie z CO2, e, to sú problematické oblasti, aby sme jednoducho spolupracovali s ministrami financí na tých členských štátov, aby sme rozpracovali spoločný program, aby tieto finančné prostriedky e, boli vydávané predovšetkým do oblasti európskej pridanej hodnoty, e, pokiaľ ide o oteplovanie, Eh, ovzdušia, pokiaľ ide o emisie. Týmto spôsobom by sme to mohli vykryť a vyvážiť. Pani komisárka, boli by ste pripravená takéto rozhovory začať, aby ste sa pokúsili o to, aby sme tu mali program, ktorý by skutočne bol pridanou hodnotou. Popri tom finančnom rámci, o ktorom momentálne hovoríme, že by sme to jednoducho krátkodobo vyriešili, predovšetkým pokiaľ ide o témy CO2 a klimatické zmeny, aby sme to lepšie mohli preskúmať a podať určité možnosti riešenia, predovšetkým vo vzťahu malých a stredných podnikov a ich výrobkov a takisto služieb, aby jednoducho aj tá stratégia smerom vpred na úrovni Európskej únie bola dodržaná. Grazie, la parola all'onorevole Ďakujem, pán kolega Baltasare. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia robí iba malé pokroky, pokiaľ ide o výskum a rozvoj Nemôžeme sa porovnávať s Spojenými štátmi americkými a s Čínami. Zatiaľ máme iba 2% hrubonárodného projektu, ktoré sa investujú do výskumu. Mali sme stanovený 3%, ktoré navrhovala komisia. Ale je to veľmi dôležité, aby sme jednoducho zo strany komisie dostávali ďalšie stimuly, aby sme boli aktívnejší, predovšetkým pokiaľ ide o diskusiu. Takisto dobrým stimulom pre diskusiu je aj táto správa, ktorú predložila pani Matiaš. Táto správa hovorí o paneurópskom fonde výskumu, kde by kooperatívny výskum v rámci Európskej únie by bol ešte viac podporovaný, aby sa jednoducho tie divergencie medzi členskými štátmi odburávali. Je veľmi dôležité, aby všetky opatrenia pokiaľ ide o navýšenie a zdvojnásobenie rozpočtu do výskumu pre obdobie 2014 až 2020 boli e, podporované. Ďakujem pekne, pán Matula. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podporovanie efektívnosti práve vo výskume a rozvoji je základnou podmienkou, avšak napriek tomu ešte potrebujeme dobré financovanie a musí sa nám podariť dosiahnuť mm, tú rovinu 3% HDP do roku 2020. Avšak napriek tomu sú tu ešte prekažky, ktoré nám stoja v ceste, predovšetkým také, ktoré súvisia s tým, že národné vlády a regionálne úrady majú fragmentované stratégie Ehm, niekde sa to celé zdvojnásobne a prekrýva. A preto by sme potrebovali spoločnú stratégiu, ktorá by to pomohla vyriešiť a mali by sme vniesť trochu poriadku do financovania a to práve na základe zjednodušených a efektívnejších štruktúr, ktoré by nám umožnili využívanie správneho financovania a mechanizmov financovania. Zároveň na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni miestnej a regionálnej samozprávy, potrebujeme viac konzistentnosti. Chceme, aby aj oni prispievali. To znamená, že potrebujeme mať podporu aj v tejto oblasti, aby sme financovanie, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky, takisto participovali. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Gutierrez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne Ďakujem pekne, pane Matiaš, za vašu správu. Avšak mala by som pár pripomienok. Nezabudnite na malé projekty. Silicon Valley sa práve vznikol na malých projektoch. Potrebujeme veľmi veľa malých projektov pre veľmi veľa malých univerzít, aby skutočne mohli participovať. Takisto ľudské zdroje nám chýbajú. Veľké projekty by Takisto mali mať uh, určité programy štipendii, aby to bolo prepojené s inštitútmi a univerzitami, pretože tu bude veľa mladých odborníkov. To znamená, štruktúrálne fondy a systém by jednoducho nemali dávať toľko e, priority do budov. Potrebujeme práve ľudské zdroje. Potrebujeme, potrebujete aj podporu zo strany Európskeho parlamentu, to znamená vo vzťahu komisie. My požadujeme zjednodušenie jednotlivých procedúr, pretože to, čo tu máme doteraz, musí byť viac transparentné, predovšetkým vo vzťahu členským štátom. Ak majú poberať takéto finančné zdroje, mali by sa zaviazať. Pani komisárka, budeme vás podporovať, ak nájdeme v znení e, komisie takéto zjednodušenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší ročník. Ďakujem pekne, pani komisárka, pani predsednička, ja by som takisto chcela sa poďakovať pani Matiáš za jej správu. Hovoríme tu skutočne v chvíľach, ktoré sú veľmi náročné. Ak sa budeme takto venovať tejto problematike naďalej, tak zaznamenám skutočne explozívny pokrok. Ale keď tu hovoríme o inovácii a raste v oblasti financovania a rozvoja, tak to ešte stále nestačí. Nestačia tie kroky, ktoré momentálne podnikáme. Výskum je veľmi dôležitý predovšetkým vo vzťahu k rastu. Avšak nejde to iba výskum ako tak, ide predovšetkým o určitú pozíciu, ktorú zaujmeme, ale aj, len my, ale aj jednotlivé podniky. To znamená, musíme v tejto oblasti sa zacieliť nie len na výskum ako taký, musíme sa zacieliť aj na novovytváranie podnikov a zjednodušiť prístup k štátnym kapitálom a zlepšiť určitú podnikateľskú klímu a to samozrejme neprisluší iba vášmu rezortu, pani komisárka. Pokiaľ ide o vnútorný jednotný tento sa musí využívať na to, aby sme vytvorili spoločný rámec. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Dančila. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne. Vieme, že Európska únia si stanovila ciele, navýšenia investícií do výskumu a rozvoja. Chceme mať dosiahnuť tú hranicu 3%, avšak nie všetky členské štáty sa im podarí dosiahnuť tieto ciele. Preto si myslím, že potrebujeme integrovaný a strategický prístup k tejto problematike. Skrátka zapracovať do toho všetko, čo súvisí so stratégiou 2020, aby sme mali tak verejné, ako aj súkromné investície ako členka výboru pre poľnohospodárstvo si myslím, že Európska komisia a jej prístup tejto problematike podporovať synergie, ktoré už momentálne existujú. To znamená synergie, ktoré tu máme medzi rámcovým programom a Európskym fondom pre eh, poľnohospodárstvo. Máme stratégiu, ktorá je skutočne sektorová, pokiaľ ide o jednotlivé pokiaľ ide jednotlivé zdroje financií. Mali by sme to podporovať tak na regionálne, ako aj sektorové rovine a týmto sa nám podarí navýšiť tú kapacitu, ktorú máme v členských Tak Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja by som sa ako prvé rada poďakovala pani spravodajkyni. Je to naozaj veľmi dôležitá správa. Keď hovoríme o výskume a inováciách, musíme mať na zretele otázky ako vytvorenie nových pracovných miest, e, podpora konkurencie schopnosti Európskej únie. Za týmto účelom je potrebné lepšie podporovať podnikateľov musíme e, tiež investovať e, do výskumu excelent kvalitného výskumu, ktorý e, sa zaslúži o lepšie inovácie, takže potrebujeme konkrétne a inovatívne opatrenia a takým spôsobom sa nám e, podarí aj lepšie využívať prostriedky zo štrukturálnych fondov. Preto je dôležité, aby sme v nadchádzajúcom finančnom období e, mohli znížiť prahové hodnoty, aby sme mohli podporiť aj malé a stredné podniky. Ďakujem, pán Obermajer. Ďakujem pani predsednička. Keď sa pozrieme eh, na eh, reťazec výroby produktu, môžeme zistiť, že ten druhý krok výroba eh, mm, sa presunul vo veľkej miere do Ázia. Tá pridaná hodnota v Európe to je len výskum a marketing. A keď chceme si udržať tento štandard, musíme práve v období ekonomickej krízy poskytnúť postačujúce finančné prostriedky. Mm, ak nie, potom to bude smerovať k eh, recesii. Synergie eh, môžeme len eh, privítať, avšak treba financovania presne zvažovať. Veľké projekty ako Galileo by mali mať vlastný rozpočet a nemali by ísť na úkor tohto rámca. Tieto prostriedky je potrebné podstatne navýšiť zosúľadiť so štrukturálnymi a koheznými fondmi. Ale všetky e, synergie nám nepomôžu, pokiaľ, ani, e, pokiaľ si teda neurobia e, jednotlivé členské štáty svoje úlohy a zlepšia aj vzdelávanie. Ďakujem. Nasleduje pán Bronx. Ďakujem. Je samozrejme, že výskup a inovácie sú o to potrebnejšie, o čo viac naše, naše ekonomiky musia bojovať s nízkonákladovými ekonomikami. E, roz, nie je spôsob, ako môžeme inak bojovať s týmito vynárajúcimi sa ekonomiky. A jediný spôsob je práve viesť, byť na čele v, vo výskume a inováciách. Vš, vš, e, plody tohoto výskumu však nebudú úspešné, ak nebudeme ich dobre e, chrániť patentovým systémom e, najlepšie na úrovni národných štátov kopírovanie e, západných technológií sa momentálne deje s flagrantným nerešpektovaním princípu medzinárodnej ochrany patentov. E, kopírovanie zo strany výrobcov, ktoré vystavujú kopírované produkty, dokonca e, v Mnichove na nedávnej show strojárskych výrobkov. Ďakujem. A pán Vertman je posledným. Pani Vertman. Ďakujem pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia. Ja by som sa chcela poďakovať e, kolegyni Matiaške e, za túto správu. Európa globálne vzaté je najbohatším regiónom, ale USA, Japonsko, e, investujú podstatne viac do vedia výskumu. Objem investícií v Európe síce vzrastol, ale eh, no, máme eh, investície eh, do roku 2020 a cieľ zvýšiť ich o 3 ktoré sa zatiaľ ale mm, dodržať nepodarilo. Sociálne eh, a spoločenské aspekty eh, výskumu a inovácií je potrebné mať eh, na zreteli. Musíme sa venovať najmä malým a stredným podnikom, podporovať vedu a výskum a tiež rodovú rovnosť. Grazie, orala. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pani komisárke. Nech sa páči. Ďakujem. E, táto rozprava ma veľmi povzbudila, e, ak by mám odpovedať pánu Rubigovi a ďalším, ktorí hovorili o rozpočte, samozrejme to je v rukách rady a parlamentu. A z toho, čo som tu dnes poč- počula, určite parlament bude pri navyšovaní tohoto rozpočtu silným spojencom. Ja by som vám chcel povedať, ako podľa nás by mohol byť organizovaný Horizon 2020. Mali by to byť tri základné bloky, ktoré sa budú posilňovať v rámci priorit. Prvý blok to je excelentnosť a založenie e, e, vedy na práve na výnimočnosti druhá, potom spoločenské výzvy, ktoré by reagovali na e, výzvy identifikované v valičku 2020 a potom po tretie podpora výskumu inovácií v Eh, biznis modele. Eh, tieto eh, tri bloky nerešpektujú vaše bloky, ale určite sa zhodneme na tom, pani Matias, že naše ciele sú rovnaké. Ide o zjednodušené a štandardizované postupy, zjednodušené programy a kľúčové aspekty znamenajú racionalizované systémy financovania, je zjednodušené pravidla, skôr, začiatky projektov a výraznejšia externalizácia, redukcia na výrazne zredukovaný prístup k e, nákladovosti a to bude podporené čo najväčšou akceptovateľnosťou čo najširšieho pola e, e, účastníkov, otázka paušálov a sadzie, umožnenie toho, aby projekty začínali skôr jednoduché poučenia, pokyny jednotný e, portál výpočtovo-technický, e, jedno, jednotné prístupové miesto a poradenské miesto, výhľad do roku 2020 v súvislosti s fondami koheznej politiky, ktoré by sa mali doplňať a vytvárať synergie Horizont 2020, potom prideli prostriedky na základe excelentnosti bez ohľadu na geografické rozdelenie, e, vytváranie kapacít prostredníctvom predalogovaných prostriedkov. Fond eh, pre rozvoj a, a by mal eh, tiež pomáhať k excelentnosti. Na základe týchto kľúčových princípov komisia vytvorí svoje návrhy, ktoré budú predložené koncom tohto roka. Návrhy nebudú, eh, budú potrebovať vašu alebo by nevznikli bez nápomoci vašej obohacujúcej správy a určite sa pozeráme na vaše podnety veľmi vážne a Berieme ich zo strany moje, mojeho riaditeľstva v budúcich týždňoch určite veľmi vážne. Ďakujeme pani komisárke a teraz má slovo pani Matias ako spravodajkyňa na dve minúty. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička. Rada by som sa poďakovala za všetky príspevky v rámci tejto zaujímavej rozpravy. Rada by som upozornila na nasledovné. Ďakujem, že bolo aj na to upozornené, že táto správa nie je osamotená, ale patrí do e, celého radu správ tohto parlamentu, ako od kolegov Carvajo, Ody a tak ďalej kde sa uberáme rovnakým smerom ako v mojej správe. Čiže tieto E, dimenzie spomínané v mojej správe treba posilniť. Máme tu spoločné ciele parlamentu a komisia by ich, prosím, e, mala zohľadniť. Mala by zohľadniť odporúčania Európskeho parlamentu. Výskum, veda, inovácie e, majú obrovský význam. Ide o, o tretí najväčších podiel po poľnohospodárstve, e, štruktúrálnych fondoch ako tretia nasleduje veda. A treba upozorniť aj na zlé, e, zlú situáciu najmä u mladých e, vedcov Čiže toto je treba zlepšiť, je treba zlepšiť postavenie malých a stredných podnikov. E, pre krátkosť času nemôžem spomenúť všetko to, čo je potrebné e, zlepšiť. E, rada by som mala aj uľahčenie postupov pri EIB, pretože, pre, pre teda malé stredné podniky, pretože sú pre ne potrebné špecifické programy v rámci EIB a financovania. Potrebujeme sa postarať o jednoduchšie eh, financovanie z rozpočtov a tiež, aby ten výskum z univerzít sa následne aplikoval aj v praxi v podnikoch. Čiže z chýb v minulosti by sme sa mali poučiť v nadchádzajúcom finančnom rámci a mali by sme sa e, snažiť o navýšenie rozpočtu. Ďakujem pekne. Rozprávu končím. Hlasovanie sa bude konať zajtra o 12.30. A teraz v súlade s programom. Nasleduje odporúčanie kolegyne Kopa ohľadne obchodu s